A chcel by som vás teraz informovať, že zápisnica včerajšieho zasadnutia je už k dispozícii. Sú k tomu nejaké pripomienky? Nie? V poriadku? Tak týmto je zápisnica včerajšieho zasadnutia prijatá.